Procedurálna otázka, nech sa páči. Pani predsedajúca, budeme hlasovať o troch návrhoch uznesenia v naliehavých otázkach o porušovaní ľudských práv a bude sa to robiť menovito. Nemohli by sme urobiť písomné vyhlásenia a nemôžeme mať ani vysvetlenie hlasovania. Pre, to, je ne, to je nepriateľné a žiadame o zmenu, aby sme mohli sa vyjadrovať aj k hlasovaniu v týchto témach.